Majestét. Veličenstvo. V mene všetkých poslancov Európskeho parlamentu vás srdečne vítam v Štrasburgu. Je to pre nás isté veľkou cťou, že ste už po tretíkrát v Európskom parlamente. Tým nám prejavujete vaše priateľstvo a vašu dôveru. Pred rokom sa s veľkou nádejou začala arabská jar, v ktorej sa prejavilo želanie po správnom štáte, po slobode vyjadrovania a ukázalo sa to ako univerzálne želanie vy, veličenstvo, na rozdiel od ostatných ste sa rozumne rozhodli počúvať jordánsky ľud, svoju krajinu ste priviedli na cestu politických a hospodárskych reforiem. My chceme vašej krajine byť na tejto ceste priateľom a partnerom. Tak pri veľkých hospodárskych reformách ako aj pri politickom otváraní sa vám chceme pomáhať. 12. júna 2011 vo svojom prejave ľudu ste sa zasadili, vyjadrili za realizáciu parlamentných volieb za účasti aktívnych reprezentujúcich strán na základe parlamentnej väčšiny vzýšla vláda. Vítame, že ste sa prihlásili k princípom parlamentnej demokracie a právneho štátu. Bude to bašta proti sklamaniu, zúfalstvu, proti extrémizmu a proti násiliu. Váš prejav vyvolal veľké očakávanie. Ako priatelia a partneri vás budeme podporovať, aby po slovách nasledovali činy a aby sa naplnili sľuby reformy Pre Európu Jordánsko krajinou, s ktorou nás spája priateľstvo, vaša osobná angažovanosť práve v posledných týždňoch. Ehm, obidve strany, teda Izraelčanov a Palestínčanov, priviesť k rokovaciemu stolu, nás potvrdili v tom, aby sme vo vás videli niekoho, čo bojuje za mier ehm, a slobodu, demokraciu. Veličenstvo, tešíme sa na váš prejav. بسم الله الرحمن الرحيم Mr. President, distinguished members... Pán predseda, ctení členovia Európskeho parlamentu, Ďakujem vám a ďakujem vám všetkým za vaše vrelé privítanie. Puta medzi Jordánskom a Európou sú ukotvené v skale. Je to viac než náš vzájomný eh, náš záujem o bezpečnosť našich regiónov. Je to naša zdieľaná viera v susedstvo, aké by malo existovať je to susedstvo, ktoré si ľudia zaslúžia. Bohatstvo, ľudská dôstojnosť, sloboda, podporená príležitosťou a pokrokom a zabezpečená mierom. Hovoríme o našom susedstve a o budúcnosti. A preto som k vám dnes prišiel. Moji priatelia, v arabskom svete prebieha dlhá jar neskončí sa za sezónu ani za rok. Naša spoločnosť, naše spoločnosti čelia výzve, keď prechádzajú od protestov k programom, od kritiky k národným stratégiám. Rôzne krajiny prejdú rôznymi cestami. Niektoré krajiny debatujú a konsenzus je ešte vo vzduchu. Indie vidíme rozdelenie a reakciu, ktoré prinášajú nestabilitu, násilie a eróziu za veľkú cenu. Sú to vonkajší aktéry, ktorí chcú využiť tento proces. Rizika a neistoty sú reálne. Ale ja hovorím za milióny hovorím, že arabský svet sa prebudil a prichádza k pozitívnej výzve. Znaky už existovali pre tých, ktorí chceli vidieť. 10 ročia alebo dlhšie ľudia v celom regióne <clears throat> sa pýtali otázky, podporovali ašpirácie, hľadali zmysluplné reformy a chceli posilniť občianskú spoločnosť, najmä ženy, a našu digitálnu neprepojenú vádosť e, Globálne krízy vo financiách, potravinách a energii e, vážne poškodili naše ekonomiky. Arabské rodiny, ktoré sa obetovali, aby vzdelávali svoje deti, vidia svojich synov a céry, ktorí opúšťajú školy, sú pripravení na pracovné miesta, ktoré jednoducho neexistujú. Dnes môj región má pred sebou najvyššiu nezamestnanosť eh, mládeže zo všetkých regiónov. Niektorí to nazvali eh, generácia eh, v zime. Má 100 miliónov. Je to najväčšia skupina mládeže v našej histórii. A viem, že obavy mládeže sú dôležité aj tu v Európe. Naše regióny majú rôzne demografické črty ale v jednom zmysle sú rovnaké. Dnešní mladí ľudia sú 100% našou budúcnosťou a nemôžeme si dovoliť, aby sme nechali jediného mladého občana, aby čakal v beznadeji. Táto realita e, ženie prístup Jordánska k arabskému jaru. My to chápeme aj ako príležitosť, aby sme pokročili ďalej, aby aby sme odstránili prekážky, ktoré spomalovali reformy v minulosti. A minulý rok sme okamžite vstúpili do národného dialogu, aby sme dosiahli kon- konsenzus v konkrétnych krokoch a sústredili sme sa na ústavu v prvom rade, základ nášho politického systému. Minulý september na základe odporúčania e, Medzinárodného výboru tretina celého dokumentu bola pozmenená. Nové ústavné ustanovenia, širšia reprezentácia, posilnenie politických strán, ochrana občanských práv a slobôd a posilnenie oddelenia moci. Ďalšie milníky zahrňajú nové zákony o politických stranách a miestne a národné voľby, ako aj legislatívu pre nový ústavný súd a nezávislý volebný výbor. A náš ďalší test budú e, municipálne a parlamentné voľby ako záruka politického reformného procesu. Ja som vyzval vládu aj parlament, aby dodržali dohodnutý harmonogram a aby ukončili ostávajúcu legislatívu čo najskôr. Bez obetovania inkluzívnej povahy nášho procesu. Len my, všetci Jordánci, môžeme budovať budúcnosť Jordánska a musíme tak urobiť takým spôsobom, aby naša krajina ostala bezpečným prístavom, napriek tomu, že región okolo nás je viac turbulentný, sú tam ekonomické hrozby, napriek e, susedným krízam. A toto si vyžaduje reformy založené, založené na konsenze, na štruktúrálnych, komplexných zmenách, na politických, právnych, ekonomických a sociálnych podmienkach, ktoré rešpektujú práva a slobody všetkých našich občanov. V tomto procese Jordánsko môže vytvoriť regionálny model mierumilovného politického vývoja a demokratizácie. A som si istý, že v roku 2012 to bude rok kľúčovej politickej reformy v Jordánsku. Medzi najdôležitejšími krokmi je budovanie robustného stranického života, ktorý si vyžaduje parlamentná vláda. Vieme, že to nie je len že to nie sú jedny voľby, ale ďalšie a ďalšie a všetky, ktoré nasledujú, ktoré preukážu, že systém funguje. A veľmi si hodnotíme uznanie EÚ e, našej reformnej cesty. Len pred dvoma mesiacmi bola vytvorená nová pracovná skupina medzi EÚ a Jordánskom a hovoria o programoch, ktoré podporia naše reformné priority. demokratické inštitúcie, občianská spoločnosť, vytváranie pracovných miest miestny hospodársky rozvoj, ľudská pomoc, humanitná pomoc a viac. Ďalší mesiac predstavuje 10 rokov, odkedy bola doplatnosť do platnosti naša asociačná e, dohoda. Otvorilo to trhy na oboch stranách a ja dúfam, že tieto príležitosti posilnené našim pokročilým štatútom partnerstva budú ďalej pokrok, prekvitať v budúcich rokoch. Jordánsko sledovalo svoje domáce ciele napriek regionálnemu konfliktu. Ale priatelia, mier mu- musí prísť, ak má náš región prekvitať a byť bezpečný. Nemôžeme si dovoliť, aby ďalšia generácia čakala na palestinský štát. Pred desiatimi rokmi arabské štáty hovorili jednotným hlasom v mene spravodlivého mieru. My sme prijali rozhodnutie, aby sme pozerali vpred, nie dozadu. Aby sme sa snažili dosiahnuť dohodu a ponúknuť akceptáciu. Arabská mierová iniciatíva bola uznaná zo strany každého veľkého priateľa mieru na svete, vrátane EÚ a iných členov spoločenstva. Potrebujeme, aby sa do toho zapojil Izrael. Arabská pirová iniciatíva je založená na jedinom možnom riešení. Dva štáty, bok po boku, v dôstojnosti a v seba uznaní su- suverénna, nezávislá e, Palestína na základe hraníc roku 1967 a s východným Jeruzalémom ako hlavným mestom. A kolektívne mierové a bezpečnostné záruky pre Izrael. A konečné vysporiadanie v súlade s rezolúciami OSN a s rezolúciou ohľadne všetkých finálnych otáz, otázok. Táto iniciatíva sa týka všetkých susedov. A celý muslimský svet to musel potvrdiť. A bolo to na stole za posledných 10 rokov ako riešenie pre 57 štátov. Niektoré politické prvky naznačujú zmenu v arabskom svete. A hovoria izraelskému ľudu, že rokovania môžu počkať. Ale nie je čas na čakanie. Arabská jar je skutočnou výzvou pre ľudskú, ľudský rešpekt. A nič nie je cítené hĺbšie ako izraelská okupácia. Čím dlhšie budú palestinčania trpieť, čím ďalej sa budú budovať eh, osady, tým väčšie budú frustrácie, nebezpečenstva a neznáme. Ak prekročíme tú líniu, kde riešenie dvoch štátov už nebude možné. Izrael bude úplne vzdialený od reálnej bezpečnosti a bude trvať 10 ročia aj generácie, než opäť získa mier iniciatívu. Jordánsko vidí efektívny mierový proces ako morálnu povinnosť a ako strategický záujem a my ďalej sa snažíme dosiahnuť výsledky. Tento rok v Amáne sme dostali e, vyjednávačov niekoľkokrát znovu za stôl. Nebolo by sa nám to podarilo bez skvelej práce európskej diplomacie, kontaktov, mobilizácie podpory, s tým, že vyvíjali tlak smerom k mieru. A čo je najdôležitejšie, vyvíj, udržiavali nádej. Nažive za tieto dva roky Európska únia bola obrovským priateľom pre obe strany, ktorí chcú dosiahnuť mier na Blízkom východe. Rokovania v Hamáne, to boli tie prvé kroky, ktoré dávali stranám príležitosť e, znovu nadviazať bilaterálne kontakty. Teraz proces potrebuje obrovský skok vpred a partnerstvo s EÚ je vitálne. EÚ prijalo principiálne stanovisko smerom k dvojštátnemu riešeniu a proti budovaniu osad, ktoré bránia pokroku. Vy chápete globálne rizika pokračujúceho konfliktu a globálne výhody mieru a máte obrovskú dôveryhodnosť pre vašu skúsenosť pri budovaní demokratických inštitúcií, bezpečnosti a dôvery. A ja dúfam, že môžete priviesť všetko do reality v najbližších dňoch. Moji priatelia, mnohé národy, ale jedno susedstvo a jedna budúcnosť. Toto je výzva pre Európu a pre Blízky východ a je to naša sila. Spolu čelíme obrovským otázkam, ekonomickým, politickým, mierovým. Riešenia sú zložité a cesta vpred zložitá a ťažká, ale spoločne máme vôľu a múdrosť, aby sme dosiahli ciele, ktoré chceme dosiahnuť a spoločne môžeme byť úspešní. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za váš prejav, za vaše slova. Myslím si, že potles kolegyň a kolegov v tejto sále dokázali, že je tu zhoda medzi tým, čo ste vám vyprezentovali ako vašu líniu a čo je líniou Európskeho parlamentu. Nie pokiaľ ide o Jordánsko, Európsky parlament, ale úlohu, ktorá vašu, vaša krajina môže zohrávať. Nazdávame sa, že je to rozhodujúca úloha a to odznelo vo vašich slovách, keď ste hovorili o vašej role ako sprostredkovateľa medzi Palestínou a Izraelom. Ďakujeme za vaše slova, za vašu prítomnosť a chcem vyjadriť to, čo odznelo aj v potlesku pri rozvíjaní mierovej, udržateľnej a sociálne spravodlivej tendencie rozvoja ako základ spolupráce medzi Európou a Blízkym východom. Vsadili sme na vás a na vašu krajinu. Srdečná vďaka. Ďakujem.